cvižne prejsť ďalším bodom. E, ide o rozpravu, e, spoločnú rozpravu k boju proti terorizmu vyhlásenie Rady a komisie na tému telesné skenery a tiež úloha spravodajských služieb v rámci stratégie boja proti terorizmu. Za radu e, diskusiu uvedie pán Pérez Rubalkáva. Nech sa páči. señor presidente señores eh, pán predsedajúci dámy a páni poslanci na úvod tejto rozpravy by som rád poďakoval Európskemu parlamentu za možnosť, že vôbec táto rozpráva prebieha a že môžeme diskutovať na, najväčším nebezpečenstvom je, že musím byť veľmi prísny na našich šefov politických skupín, páni Šulc, páni Ferhovštad a ďalší, pán Kombendit. Tu sa rokuje, poprosím vás, ak chcete konverzovať, nech sa páči, tak mimo sály. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som poďakovať tomuto parlamentu za možnosť, že môžeme viesť pokojnú rozpravu o protiteroristickej politike a o niektorých prvkoch tejto politiky. A robiť to po tom, čo ubehol určitý čas od pohnutia, ktoré vyvolalo všade na svete zmarený atentát v Detroite v decembri roku 2009. Patrím k tým, ktorí si myslia, že treba zareagovať na takúto vec, ale som skôr z tých, e, ktorí neustále, neunamne a bez prestávky pracujú, síce pomaly, ale isto, ako hovoríme my v Španielsku. Keď máme čeliť takej hrozbe, ako je teroristická hrozba, ktorá, bohužiaľ musím povedať, e, táto hrozba v žiadnej z krajín EÚ nie, nie je menšia. Vieme, že teroristi nás neustále pozorujú, vieme, že inovujú, že sa snažia meniť svoje postupy, aby sa vyhli trestnému stíhaniu a stratégii nášho boja proti ním. A preto táto stratégia sa musí inovovať, meniť, musí sa vylepšovať a predovšetkým sa musíme naučiť z chýb, ktoré sme urobili. Je teda jasné, že keby nebolo bývalo došlo v Detroide k tomu zmarenému atentátu, tak by sme pravdepodobne teraz neviedli rozpravu tak, ako ju vedieme za týchto okolností. Teda e, v podstate tejto rozpravy e, je celá séria opatrní poznámok a pripomienok, ktoré sme analyzovali po atentáte, zmarenom atentáte v Detroite. E, vychádza sa z analýzy toho, čo zlyhalo v tomto zmarenom atentáte a sa vychádza tiež z opatrení, ktoré jednotlivé členské štáty prijímame, aby sa tieto chyby neopakovali. A preto tu hovoríme o analýze údajov a preto tiež hovoríme o protiteroristických službách, o spoločných analýzach informácií a údajov a tiež hovoríme o telesných skaneroch hovoríme o chybách, ktoré boli zaznamenané e, pri atentáte, ktorý sa našťastie neuskutočnil. Dovolte mi teda, že ak táto rozpráva e, začne tým, že budem vás informovať o tých najvýznamnejších záveroch, ktoré podľa mňa môžeme vyvodiť zo zmareného atentátu v Detroite. Je ich 5. Poprvé, Detroit nám ukazuje, že letecká doprava je naďalej cieľom a to preferenčným prioritným cieľom teroristov. Po druhé, Detroit nám tiež ukazuje, že je dôležité zberať údaje, ale ešte viac je dôležitejšie, aby sme ich začlenili do celku a aby sme ich zanalizovali. Po tretie, Detroit tiež poukazuje, že pobočky Al-Kaidy sú pripravené páchať atentáty aj mimo ich tzv. vlastného územia. K tomu dochádza napríklad na Arabskom poloostrove, napríklad tá organiz- teroristická organizácia v Detroite alebo e, tiež pobočka v islamskom Magrebe. Aj to všetci vieme, že to tam funguje. Po tretie, Detroit nám pripomína význam toho, že musíme pracovať a sledovať radikalizáciu tohto procesu. Myslím, že osoba tohto teroristu je e, veľmi poučná. A Detroit od nás žiada, aby sme pozorne sledovali, ako fungujú tzv. nefungujúce štáty, alebo ktoré by sa vďaka okolnostiam mohli takýmito stať. Prvá, prvý a druhý záver, teda nebezpečenstvo, že civilné letectvo je stále cieľom a že je potrebné ukladať do celku naše informácie nás vedú k dnešnej rozprave alebo k tým dvom dnešným e, diskusiám o informáciách, o ich využívaní a o telesných skeneroch. Musím povedať, že to nie je nová rozprava, diskusia, ani sa prvýkrát tu o tom nediskutuje. Napríklad v poslednej správe koordinátora boja proti terorizmu UE pána Kerchového 26. novembra z roku 2009 vypracoval skutočne zaujímavú a jasnú správu a tam sa hovorilo o managingu a riadeniu informácií a tiež o ochrane osobných údajov, pretože v skutočnosti informácie, ich analýza sú, ako sme už mohli povedať, základnými kameňmi boja a prevencie proti terorizmu. Musíme teroristov identifikovať, musíme vedieť, kde chcú spáchať atentáty, kto, im, kto ich zásobuje zbraňami, musíme poznať ich materiálnu infraštruktúru, musíme poznať ich komunikačné systémy a to všetko vďaka databázám a špecializovaným zdrojom informácií. A aby sme všetky tieto informácie mali k dispozícii. Musíme si ich navzájom vymieňať a musíme to robiť adekvátne. Musíme správne riadiť tento tok informácií. A ja by som tu rád upozornil, že niektoré z atentátov, ktoré sme utrpeli v minulosti, sa, mohli, sa im mohlo zabrániť, keby sa informácie dali k dispozícii tým, ktorí mali e, protiteroristické kompetencie zodpovednosti a to v správnom čase a správnym spôsobom. Inak povedané, keby e, sa informácie inteligentne a integrálne spracovali. A preto hovoríme aj o správnom managingu toku informácií alebo správnom riadení toku informácií. Na to, aby sme informácie vymieniali, aby sme to robili správne, Máme v rámci EÚ stratégiu, ktorú sme prednedávnom schválili. Je súčasťou záverov rady z novembra 2009 a ide o to, aby sme mm, policajným a súdnym orgánom dali k dispozícii dostatočné údaje na to, aby mohli byť účinní v boji proti terorizmu, terorizmu len potrebné údaje a žiadne iné navyše, pretože aj nadbytočné množstvo informácia je, kon, informácií je kontraproduktívna. Ako hovorí táto stratégia, ide o to, aby rozhodnutia o výmene informácií sa realizovali koherentne, profesionálne, účinne, rentabilne, dôveryhodne a pochopiteľne pre všetkých európskych občanov a pre všetkých odborníkov. V, tejto doku- v tomto dokumente sa hovorí, že táto stratégia musí brať do úvahy potreby boja proti terorizmu, ale aj zároveň práva osôb, právo na súkromný život, právo na ochranu osobných údajov. Ako som už na úvod povedal, ďalší zo záverov, ktoré môžeme vyvodiť zo zmareného atentátu v Detroite je, že civilné dopravné lietadlá sú naďalej cieľom teroristov a je jasné, že podozrivý mohol nastúpiť na lietadlo, na palubu s dostatočným množstvom výbušnín, a vyhol sa všetkým našim e, systémom a detekčným systémom, všetkým bezpečnostným systémom na našich letiskách, alebo inak povedané je jasné, že musíme zrevidovať tieto naše bezpečnostné systémy a zariadenia, pretože sa jasne ukázali ako nedostatočné, e, e, lebo nedokázali zabrániť v prítomnosti výbušnín, hoci našťastie k atentátu nedošlo. Musíme naďalej vylepšovať naše bezpečnostné služby a spravodajské služby, aby sme zabránili tomu, aby podozriví a teroristi nastúpili na e, e, linky lietadela. Musíme zabraniť tomu, aby niekto nastúpil na palubu lietadla so zbraniami, vybušninami alebo prekurzormi vybušnín. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť ani jedno, ani druhé, tak musíme obraňovať a chrániť naše lietadla, aby potom e, neutrpeli výbuchom počas letu. A to je e, cieľ a téma tejto dnešnej rozpravy a diskusie. A to súvisí s telesnými e, skanermi a tak ďalej. Ako isto viete, v tejto otázke leteckej bezpečnosti Európska komisia má kompetencie na stanovenie cieľov a na vytváranie pravidiel. Neformálna rada ministrov dopravy e, diskutuje o týchto otázkach, ale musím vám povedať, že táto téma leteckej bezpečnosti sa diskutovala aj pred niekoľkými týždňami v Tolede a tam sme sa dohodli na viacerých veciach. Poprvé, že je vhodné, že je potrebné, aby existovala spoločná pozícia v EÚ k telesným skanerom a k všetkým mechanizmom, ochranným mechanizmom na letiskách, pretože Nemá zmysel, aby jedno letisko bolo viacej chránené a malo lepšie zariadenia ako iné. Preto by sme boli radi, aby e, z tejto rozpravy vznikla spoločná pozícia EÚ. Po druhé, že je to veľmi ťažká, citlivá téma, je tam veľa aspektov, ktoré musíme brať do úvahy. Jeden je dôležitý, je prvý a síce účinnosť takýchto skenerov pri tom, že by sme zabranili tomu, aby teroristi s výbušinami alebo prekurzormi nastúpili na palubu. Po druhé, kompatibilita skenerov s právom na súkromný život. A to sú veci, ktoré, ktorým sa venuje Rada aj komisia, aj parlament. A po tretie, vzťah medzi využívaním skenerov a e, zdravím cestujúcich týmto trom témam, k účinnosti skenerov, o ich vplyve na zdravie a o ich kompatibilite s právami a slobodami európskych občanov. E, na týchto troch štúdiách Európska komisia pracuje a budete ich mať v blízkej dobe k dispozícii. A to je aj dôvod, prečo neformálna rada v Tolede sa rozhodla, že počká, aby mala k dispozícii tieto prvky, aby sme mohli viesť hĺbkovú diskusiu, aby sa nám podarilo dosiahnuť jednomyselné stanovisko, ktoré by bolo želateľné. V tomto stanovisku budeme samozrejme veľmi brať do úvahy uznesenie z 23. oktobra 2008, kde sa e, diskutovalo o telesných skeneroch a kde sa hovorilo o dopadových štúdiách na základné práva, o konzultácii s Európskym úradom pre ochranu údajov, o ekonomických e, hospodárskych dopadoch. Ja si myslím, že to sú všetko dôležité aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. A ešte raz ďakujem tomuto parlamentu za možnosť diskutovať o týchto témach na tejto pôde a ďakujem tiež za vašu flexibilitu. Ďakujeme. Za Európsku komisiu tu máme dvoch komisárov. Najprv pán Kalas. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, eh, excelencie, dámy a páni. works. Um, Dnes sme tu na to, aby sme prezentovali naozaj spojený pohľad uh, na určité aspekty v boji proti terorizmu. Mojou uh, prioritou, keďže som komisárom pre dopravu, je bezpečnosť uh, cestujúcich, to je dôležitý aspekt našej spoločnej dopravnej politiky a vždy to bude veľmi dôležité pokus e, teroristický na let 253 e, e, do Detroitu opätovne nám ukázal realistickosť hrozieb pre letecký sektor. Chcem zdôrazniť, že terajšie európske štandardy boli správne implementované vtedy 25. decembra na amsterdamskom letisku. V prvom rade sa ukázalo zlyhanie prepojenia informácií Letecká oblasť zostáva cieľom pre teroristov. Tento fakt nemožno ignorovať. Bezpečnosť letectva musí byť zaručovaná všetkými prostriedkami a musia byť pritom zachované základné práva. Všetci zainteresovaní e, oprávnenie žiadajú od nás záruky či opatrenia bezpečnostného charakteru sú postačujúce. Nové screeningové technológie, tzv. telesné skenery, sa všade e, intenzívne diskutujú. Ich použitie na letiskách, nuž k tomu možno povedať, že odborníci z leteckej oblasti si myslia, že e, terajšie, tieto prístroje majú lepšiu kapacitu odhaľovania než e, súčasné zariadenia. Mnohí hovoria, že nejde o veľký pokrok. Čo je však veľkou hodnotou pridanou hodnotou týchto zariadení, aké sú rizika pre súkromie a zdravie, to ešte nie je celkom jasné. Ako už e, v roku 2008 parlament konštatoval, použitie takýchto e, technológií zobrazovania prináša množstvo otáznikov ochrany údajov a tak ďalej. V apríli sme, vám, e, sme tu mali správu o týchto technológiách a ich využití na, letec, na letiskách uznesenie Európskeho parlamentu, teda z roku 2008. Musíme sa vážne zaoberať týmito otázkami a tiež sa musíme rozhodnúť o tom, či tieto obavy e, lepšie vyriešime na národnej alebo na európskej úrovni. Ja sa domnievam, e, že európsky rámec by bol lepší. Potvrdzujú to naše skúsenosti e, zo spoločných postupov po, roku, po septembri 2001 uniformné jednotné štandardy pre bezpečnosť a pre rešpekt e, e, osobných práv sú dôležité. Na záver by som chcel zdôrazniť, že bezpečnosť letisk je oveľa väčšou otázkou než len zavedenie novej screeningovej technológie. Boj terorizmu, ktorý sa zameriava na letec, letec, prepravu letec, osôb letecky, e, Nož tu sú rôz, rôzne metódy e, spolupráce, e, kontroly, prehľadávania. Musíme naozaj e, sa rozvíjať rovnako ako naši protivníci. Teším sa na vaše názory a ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Kalás, za komisiu. A teraz pani Malmström mr president honourable members this is the new duo approach by the commission. Uh, former... ďakujem veľmi pekne tak ako ukázali predchádzajúce debaty uh, tak môžeme byť radi, že máme Lisabonskú zmluvu a ja som rada, že budem s vami spolupracovať uh, v boji proti terorizmu a ostatných bezpečnostných otázkach. No, to budeme robiť samozrejme s ohľadom na to, že E, zohľadnú zodpovednosť za bezpečnostné a spravodajské e, služby nesú e, členské štáty. Ja vám pripomeniem, a viacerí z vás boli na vypočutí mojom, že urobím vyhodnotenie všetkých eh, politík na boj proti eh, terorizmu. Takže pripravím prehľad a hodnotenie všetkého, eh, čo sme zatiaľ dosiahli. A to bude tvoriť základ, na ktorom budeme rozhodovať, ako ďalej postupovať. Potrebujeme hodnotiť, potrebujeme správne pochopiť, čo máme, aké sú účinky, čo nám ešte chýba a čo ešte musíme pripraviť, aké nové opatrenia, aby boli premyslenejšie a účinnejšie. A toto hodnotenie vám určite predložím a budem s vami o ňom diskutovať. Ale to neznamená, že si plne neuvedomujem to nebezpečenstvo terorizmu, ktoré stále existuje. E, predsedníctvo rady a môj kolega Kalás si veľmi dobre uvedomujeme, že terorizmus je stále jednou z najväčších hrozieb pre naše hodnoty a naše a, demokraciu. No a nedávne a, týždne a mesiace to tiež potvrdili. V roku 2008 členské štáty EÚ zaznamenali 550 buď neúspešných, alebo úspešných teroristických e, činov. 359 jednotlivcov e, bolo Eh, súdených v 187 súdnych konaniach. Eh, mnohé súviseli s islamistickým terorizmom a Al-Qaidou a 39 eh, s separatistickými aktivitami ako napríklad ETA. No a v roku 2008 sa uskutočnilo uskutočnil teroristický, teroristický útok bombový na hotel v Bombaji. No a tieto čísla hovoria jasným jazykom terorizmus stále existuje a je dôležité, aby sme ostávali pozorní a využívali všetky prostriedky na boj proti terorizmu, samozrejme pri dodržiavaní základných práv. Ak sa pozrieme na nástroje, ktoré máme v súčasnosti, samozrejme, je tu stratégia Európskej únie na boj proti terorizmu, ktorá bola vypracovaná po teroristických útokoch v Madride a v Londýne. Zdôrazňuje sa tu odhodlanie EÚ globálne bojovať proti terorizmu pri dodržiavaní ľudských práv, preto aby občania EÚ mohli žiť v priestore slobody, spravodlivosti a demokracie bez bezpečnosti nie je sloboda a bez slobody nie je ani e, bezpečnosť. No a preto dodržiavanie základných práv pri boji s terorizmom nie je len, že podmienkou každej demokratickej spoločnosti, ale je to aj nevyhnutnosť na to, aby sme zaistili, že naše politiky budú kredibilné, legitímne a udržateľné. No a preto komisia bude navrhovať opatrenia, ktoré budú e, predmetom screeningu EÚ e, a práva EÚ dopadových štúdií, tak o e, osobných údajoch jednotlivcov. Terorizmus je stále celosvetovým javom a preto budeme spolupracovať s našimi spojencami a partnermi a medzinárodnými organizáciami na celom svete. No a čo sa týka vnútornej dimenzie boja proti terorizmu. E, v, našej, v rámci našej stratégie boja proti terorizmu máme určité ciele, ako môže Európa prispieť do boja proti terorizmu. Ja vzdielam tieto ciele, potrebujeme e, násilnú radikalizáciu, ochrán, potrebujeme chrániť našu infraštruktúru, podporovať obete, zlepšiť výmenu informácií medzi národnými orgánmi a spoluprácu e, so všetkými aktérmi. Musíme reagovať na konvenčné hrozby, e, musíme detekovať hrozby, musíme mm, hľadať finančné zdroje teroristov a sústrediť sa na správny rozvoj nušia rozvoj týchto politík samozrejme Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi podporuje. No a v predchádzajúcich rokoch Európska komisia Nuž, máme tu európsky e, zatýkač, ktorý pomáha pri boji proti organizovanému zločinu. E, rovnako dôležitou vecou je eh, bojovať na, proti kriminalite na internete. Spustili sme Európsky program na ochranu infraštruktúry, obmedzovanie, obmedzovanie infraštruktúry, eh, ktorú môžu využívať teroristi. Akčný plán EÚ na zlepšenie bezpečnosti výbušnín eh, chce zvýšiť alebo skomplikovať situáciu teroristom, ktorí chcú využiť eh, výbušniny na teroristický útok. Eh, eh, rovnako sa to týka prekurzorov, ktoré sa dajú použiť na výrobu výbušnín a rozbušiek. Rovnako tu je akčný plán EU, e ktorý minulý jún navrhla komisia, ktorý pozostáva zo 130 opatrení a komisia určila až 150 miliónov eur na implementáciu týchto opatrení. Nož aj ja som presvedčená o tom, že v nadchádzajúcich rokoch Európska komisia bude aj naďalej rozvíjať svoju úlohu ako e, katalizátor pre spoluprácu, e, výmenu tých najlepších postupov, zhromaždenie zdrojov, zlepšovanie výskumu a vyvíjanie spoločných prístupov k národným e, výmenám. Rovnako musíme sa zamyslieť nad tým, ako využiť tie finančné zdroje a vytvárať uh, Môže to byť vytvorením Medzinárodného fondu pre bezpečnosť, čo je tiež súčasťou štokholmského programu z globálneho hľadiska medzinárodná výmena údajov, čo sa týka zhromažďovania údajov a uchovávania údajov. A to sa týka tisícok občanov. Prejavilo sa to v tej predchádzajúcej debate, potrebujeme veľmi vysoké bezpečnostné štandardy na to, aby sme dokázali predchádzať zneužívaniu údajov a samozrejme, tak ako povedal komisár Kalas, treba zaistiť, aby sme um, si všetky informácie spojili náležite. E, ja v spolupráci s Vivian Redding predložím v budúcnosti komplexný režim, e, ktorý sa bude týkať policajnej a súdnej spolupráce. A to bude zhodnotené v rámci hodnotiacej práve a bude to pod patronátom stratégie komisie, ktorú vám čoskoro predložíme. Nož dovolte mi na záver povedať, že z dlhodobého hľadiska budeme úspešní proti, v boji proti terorizmu len vtedy, ak budeme vzájomne e, komunikovať, budeme mať spoločné hodnoty a rešpektovať základné práva. Musíme sa vyhnúť tomu, aby naše politiky boli nejaké dvojzmyselné alebo dvojznačné môžeme e, zaistiť, zaistiť vysokú úroveň dodržiavania našich hodnot len keď budeme podporovať právny štát. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vy ste nám veľmi e, nádejné vyhliadky. E, málo kedy máme možnosť vás, pána Kalasa a, a, a ešte pani Reding prezentovať naraz e, jednu tému. A teraz rečníci za jednotlivé skupiny. Budem veľmi striktný, pokiaľ ide o rečnícky čas. Až si ste mi pochopili už po, aj v grečtine. Takže, pán Weber. Ako náhle prídu na rad poslanci, tak e, pán predseda je veľmi striktný, pokiaľ ide o rečnícky čas. Vážený pán predseda, milá komisia, teším sa, e, že nemáme len oddelené e, diskusie o Swifte, o skéneroch, že máme spoločnú diskusiu. Terorizmus je veľkou hrozbou pre občanov Európy. Naše aktivity, aktivity na tomto poli sú pozitívne. Chcem výrazne poďakovať aj našim orgánom, ktoré pomáhajú bojovať e, v tomto boji, robia si dobrú prácu. Títo ľudia naozaj e, robia za e, veľmi dôležitú činnosť. Vyhliadky do budúcnosti a tri konkrétne návrhy. Spolupráca orgánov v Európe. Dôležité je E, aby bola spolupráca posilnená. To sú všetko síce pekné slova, ale prakticky sa nič nedeje. Aj v Tolede sa opätovne v praktickom poli nič neudialo. Nie len, že by chýbali údaje, ale chýba ochota spolupráce e, orgánov. E, tu by si rada mala odviesť svoju prácu a aj komisia by mala prísť s návrhmi. Po druhé, úvahy týkajúce sa zberu údajov, napríklad e, ukladanie údajov o telefónnych číslach. Nuž, e, zákon, zákony k tejto oblasti sú preverované. Dôležitá je a, a túto evaluáciu pozitívne e, sprevádzať opatreniami. A ďalej potom máme tu diskusiu o SWIFTE a preto ho, hovorím, zvážme si, prečo by musela byť spolupráca s, e, so Spojenými štátmi takto organizovaná. Nuž preto, pretože Európania sami nie sú v stave zozbierať tieto údaje, ale mali by sme seba vedomo vyhodnotiť, či v budúcnosti e, sme toho schopní. Tu, va, tu vás chcem poprosiť ešte, aby ste mali pochopenie pre e, predlženie mojho prejavu. Ďakujeme, pán Weber. Teraz pán Elkadravi. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi stručne rád by som upresnil, aké sú podstatné okolnosti na vyhodnotenie tejto témy. Telesné skenery, ktoré pred pár týždňami vyzerali ako všeliek na všetko, potrebujeme ten európsky koordinovaný prístup, pretože inak budeme mať bezpečnostné vákum a chaos na európskych a celosvetových letiskách a viacerí členovia rady vyzerajú, že chcú priložiť ruku k dielu, ale ja by som chcel vedieť, aký je váš prístup. Potrebovali by sme aj harmonizáciu v našej protiteroristickej politike. Mali by sme skončiť s touto politikou oznámení, nemali by sme byť urýchlení, treba postupovať pokojne. Telesné skenery by sa mali riešiť v kontexte s ďalšími prvkami bezpečnosti. Nesmieme zabúdať na finančné dopady a dopady na zdravie Vôbec sa mi nepáči, že e, vlastne z rozpravy vyplýva, že tieto skenery by mohli e, zaistiť našu bezpečnosť, pretože slúžia na identifikáciu výbušnín, ktoré, idú, ktoré sú na tele, ale ktoré nie sú vo vnútri tela, takže to nie je všeliek. Ďakujem, pani Majster, majsner. Vážený pán predseda, bolo to tu povedané správne. Nemáme momentálne bezpečný systém pre vzdušný priestor. Chceme taký, takúto bezpečnosť. E, konkrétne príklady nám ukázali, že sú tu medzery a teraz sa hekticky hľadá nejaký zázračný liek, e, skenery, ktoré sa používajú v Holandsku, v Spojených štátoch a v iných krajinách. Otázka však znie, e, bude vďaka tomuto vzdušný priestor bezpečnejší? Pri týchto skeneroch je veľa e, otázok. Aká technológia, aké žiarenie e, neškodí toto žiarenie zdraviu? Čo všetko e, uvidia tí kontrolóri? Budeme vidieť celého človeka alebo niekoľko bodov? Ako je to s ochranou údajov? Niečo to aj stojí. Kto to zaplatí? Takže množstvo otázok, ktoré treba vyjasniť. Momentálne to riešime, vy nám chcete pomáhať Potrebujeme však každopádne celoeurópske riešenie a treba uvažovať o tom, čo sa bude diať e, e, s Tel Avivom a, vš- a so všetkými ostatnými ďalšími met- metódami, diskriminujúcimi metódami. Treba to testovať, ale pritom zachovať ľudské práva. Ďakujem, pani Sargentini. Mm, ďakujem. Parlament sa snaží povedať a povedal, že ak sa zavedú telesné skenery, tak musia rešpektovať ľudské zdranie, ľudskú dôstojnosť a tak ďalej. Ale existujú už technológie, ktoré toto všetko zabezpečujú. Technológie, ktoré nepotrebujú ani rengenové žiarenie, ani fotografie tela a tak ďalej Egypte sú, sa používajú zastaralé aparáty a nie je možné ich zmodernizovať. A teraz chceme aparáty, ktoré budú moderné pre všetky lety, a to nie len do USA, ale nemôžeme sa obmedziť len na jednu technológiu, musíme ísť oveľa ďalej a musíme si položiť otázku, bude to skutočne užitočné, bude to fungovať? je to e, v súlade so spoločnosťou, ktorú chceme mať a v ktorej chceme žiť, pretože tu nemáme absolútne bezpečnostné záruky. Ďakujem. Pán Fanda, len jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nová generácia skenerov splňa potrebné požiadavky vďaka niektorým bodom vidno profil telesného organizmu organizmu a je možné vidieť, či je tam prítomná výbušnina alebo nie. Takže potom sa môže zrealizovať čiastková podrobná kontrola. Tieto telesné skenery vôbec nie sú nebezpečné pre ľudské zdravie. Ich žiarenie je nižšie než to žiarenie, ktoré podstupujeme, keď telefonujeme s mobilom. Ani nie sú vôbec e, e drahé ale môžu sa chápať len ako dodatkové nástroje či zariadenia ako zariadenia na profilovanie eventuálnych podozrivých, ak sa na nich budeme pozerať ako na dodatočné mechanizmy, tak ich môžeme už zaviesť. Pán Tavares, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pred niekoľkými dňom, dňami som dostal mail od jedného podniku, ktorý predával telesné skenery. Je pochopiteľné, že takéto zariadenie stojí 250 tisíc eur. Potrebujete celé bohatstvo, aby ste ich mohli kúpiť, ale v období po Detroite ja si myslím, že ide o teroristu, ktorý bol potom identifikovaný cestujúcimi. Ja som si položil otázku, skutočne tieto skenery potrebujeme? Nemohli by sme dosiahnuť to, aby sme e, za nezasahovali do súkromného života obyvateľov. Ja si myslím, že tu v parlamente máme vysokú zodpovednosť. Samozrejme, že musíme bojovať proti terorizmu. Samozrejme, že potrebujeme viacej údajov. Čím viacej, tým lepšie. Ale je dôležité, aby sme vychádzali z prezumcie E, správnej prezumcie a správnych dôvodov. A rada a komisia vychádzajú z nesprávneho základu. Oni hovoria, že bude menej atentátov. No dobre, to je diskutabilné. Myšlienka, že terorizmus narastá a že my musíme ísť ruka v ruke alebo byť správnym alebo adekvátnym, účinným e, um, účinne musíme odpovedať na tento terorizmus. To je dôležité, ale v súčasnosti hovoríme o budúcich praktikách a keď sa objaví, že terorista napríklad môže prehltnúť materiál na e, výrobu bomby, tak potom čo budeme robiť na letiskách? Myslím, že tomu musíme nejakým spôsobom zabraniť, ale zároveň aj stanoviť jasné limity. Ďakujem. Pán Paksas, na minútu, nech sa páči. Drahé kolegyne, kolegovia, Európsky parlament musí vyvinúť e, maximálne úsilie, aby tajné služby e, nevyužívali terorizmus ako odôvodnenie na mučenie, e, tajné, tajné väzenia alebo štátny prevrat. Britský veľvyslanec v Uzbekistane pán Murray dal dôkaz vyšetrovaciemu výboru EP, povedal, že ja som videl veľa dôkazov o mučení v Uzbekistane. Dostal som sa k spisu zadržaného, ktorý e, zomrel kvôli simulovanému topeniu vo priacej vode. Takže čo z toho vyplýva, že e, podľa konvencie o e, proti, proti proti mučeniu um, je za určitých podmienok mučenie prípustné. Nie je to úplne zosmiešňovanie ľudských, ľudských práv. Uh, nuž, uh, ďakujem. Eh, ďakujem, pán Klas na jednu minútu ďakujem. Veľký, veľký pozor, pán predseda, je to rozpráva o terorizme a táto rozprava sa nemôže obmedziť len na telesné skanery a postupovanie údajov, pretože je zaujímavé, že Rada aj komisia vo svojom vyhlásení hovorili o radikálnom islamizme, e, čo je živná pôda, hybná sila medzinárodného terorizmu, takže nemôžeme nechať bokom politické aspekty, pretože inak všetky naše prístupy e, k riešeniu terorizmu stroskotajú. Je dobré hovoriť o ľudských právach a právach občia, občanov, ale nesmieme sa stratiť vo formalizme, aspoň ja to takto vidím. A videl som to aj v prípade programu boja proti financovaniu terorizmu. Vždy sú tu nejaké pripomienky, výnimky, e proti akémukoľvek eh, protiteroristickému patreniu a tým neposkytujeme službu našim občanom. Ďakujem. A teraz vystúpenia v mene osobnom pán Kuhn. Kolegyne, EPP eh, e vníma boj proti terorizmu ako hlavnú výzvu 21. storočia riešime to na odbornej úrovni, parla, e, parlamentnej úrovni vo, vo výbore pre dopravu. Nehovoríme len o e, nedávnom e, záka, zákaze tekutín, ale práve toto je nová téma, ktorú preberáme. E, 100% e, bezpečnosť, tak ako povedali mnohí kolegovia, nebude nikdy existovať. Vyvinieme určite e, techniky, kde budeme tvrdiť, že sa môžeme priblížiť k e, tým 100%. Musíme si pritom všímať jedno základné pravidlo aj tu v snemovni, a my v, e, v našej skupine sme o to viackrát hovorili, aby sa ne, obmedzili práva e, pasažierov, aby boli dobre rozvinuté prístroje na určitej báze pravidel, ktoré potom budú použité v praxi. Osobné práva musia byť zachované, to je jasné E, body, tieto, tieto skenery by nemali byť e, e, by nemali byť príkladom toho, čo nám umožní v skutočnosti sledovať nejaké nahé scény a podobne. Mali by sme sa tiež dohodnúť na tom, aby nám komisia ku koncu marca, začiatkom apríla predložila zákonný návrh k tejto tematike a my by sme mali riešiť ešte ďalšie aspekty, koherentnú spoluprácu, s e, gestorským e, výborom pre dopravu. No a potom ešte spolahlivosť technických e, prístrojov a dobrá certifikácia, schvalovanie, tak aby sme na našom kontinente mohli presadiť dobrú mieru bezpečnosti. Ďakujeme teraz pán Moraes. Ďakujem, pán predseda. Vy ste povedali, že traja komisári, ktorí sú zodpovední za toto portfólio, to nás veľmi teší. Pani Redingová, ktorá tu nie je, povedala minulý týždeň, že čo vieme je to, že tieto ska- e, skenery by mohli mať potenciál e, nabúravať naše súkromie, takže mali by sme svažovať ich dopad. A to je presne taká výpoveď, aká by mala odznieť v tejto prvej fáze. My ako sociálni demokrati si myslíme, že technológia môže bojovať proti terorizmu a pani e, Malstromová celkom e, správne zakomponovala túto možnosť do širšieho právneho rámca. Je to vážny e, boj. Ja som bol viackrát zastavený na viacerých letiskách ak mi technológia môže pomôcť eh, ochrániť ma a nezamieňať ma s niekým iným. Ale mnohí ľudia z mojho volebného okrsku eh, boli svetkami zlého eh, zaobchádzania. Určite nechcú toto, chcú bezpečnosť. My to chceme aj vo výbore pre dopravu, chceme dobrý prístup chceme ochranu občianských slobod, boj proti terorizmu, nechceme nejaké slabé ohnívka na nejakých letiskách, chceme paneurópsky prístup a efektívny a bezpečný prístup. Pani Latford na jednu minútu. Oh, sorry. Yeah. Nože, ja som chcela hovoriť o dodržiavaní záchodo, za, za zásad právneho štátu s pravodajskými službami. E, prípad e, v Spojenom kráľovstve bol potvrdený, tak ako povedal parlament pred troma rokmi, e, šokujúcu pravdu, že spravodajské služby boli zapojené do prípadu Beniam Mohamed. Čo si rada myslí o tomto porušení článku 6 zmluvy o EÚ a dohovore o proti núteniu, jaso, mučeniu. Ja som bola s delegáciou v Londýne no a Jeff Hoon, e, minister, nám polovicu e, nás e, uistoval, že vyšetrujeme túto situáciu. On mi dlží a rovnako aj európskej verejnosti vysvetlenie. Potrebujeme v Spojenom kráľovstve komplexné vyšetrenie porušovania ľudských, ľudských práv pri vyšetrovaní a boji proti terorizmu. E, potrebujeme zistiť, čo e, mali spravodajské služby vo Veľkej Británii zamočovať v súvislosti s mučení a potrebujeme zodpovednosť vlády za e, spravodajské služby, čo vo Veľkej Británii neexistuje. Ďakujem pekne, pán Bradburn. Ďakujem pekne. E, naspäť e, skenerom. Nož, e, vážený pán predseda, ja mám taký názor, že každé opatrenie, ktoré zvýši bezpečnosť cestujúcich, je dobré. Avšak musí byť tiež proporcionálne a nevinným. A tej väčšine cestujúcich musia dať, musí dať rešpekt, ktorý si zaslúžia. Po neúspešnom pokusu vo Vianociach vidíme, Ehm, maniackú reakciu ehm, a totiž využiť všetky prostriedky na zvýšenie bezpečnosti v niektorých krajinách, ehm, konkrétne v tej mojej, využitie takýchto strojov je teraz povinné. No a využíva sa taktika, že bez skenu sa nebude jednoducho letieť. Ja som proti takéto taktike. No a mm, vláda v Veľkej Británii chce využívať um, tieto skenery aj napriek porušovaniu práva, čo je absolútne škandalózne. Ja som chcel citovať uh, prezidenta USA o výmene spravodajských informácií. Niektorí experti už povedali, uh, že uh, tieto skenery by výbušniny nedetekovali. Nuž a musím povedať, vážený pán predseda, že teraz potrebujeme dobrý systém profilácie pasažierov. Ďakujem pekne. Pán Borgesio, nech sa páči na jednu minútu. Terorizmus sa neustále vyvíja a my sa musíme snažiť eh, ho mučeliť vo všetkých jeho formách a zmenách. Sú tu jednotlivci, ktorých len veľmi ťažko môžeme identifikovať a teraz uvažujeme, že či máme prijať technologicky vyvinutejšie prostriedky, ja si skôr myslím, že by sme sa mali zaoberať určitými rozhodnutiami Luxemburského súdneho dvora. ktoré sa venujú rôznym prípadom, ako napríklad prípadmi islamského terorizmu a podobne ako pojmom. Nemali by sme sa nechať oslabovať, mali by sme viesť naozaj silnú jednotnú frontu. Máme obrovskú hrozbu pred nami. V čase, keď len veľmi ťažko identifikujeme a odhalujeme teroristov, tak by sme sa mali zaoberať niečím iným a nie skenerom. Napríklad aj zajtra, alebo hocikedy, keď si budeme chcieť sadnúť e, do lietadla, a my teraz, keď otvárame takúto veľkú čiernu dieru v internej bezpečnosti EÚ, vlastne tým, že sa len zaoberáme takouto všeobecnou a možno aj s babelou diskusiou o terorizme. Ďakujem. Ehrenhauser, nech sa páči. Ďakujem. V roku 2000 zomrlo 1200 ľudí na teroristické útoky. O 8 rokov neskôr to bolo už 16 tisíc e, osôb. V porovnaní s tým denne zomiera 6 tisíc osôb na AIDS. A čo nám hovoria tieto čísla? Nuž poprvé, terorizmus je hystéria, ktorá nezmyselným spôsobom chce obmedziť e, občianské práva, napríklad SWIFTom či týmito skenermi. Po druhé, e, boj proti terorizmu nevychádza, len ho posilnil pokiaľ ide o spoluprácu tajných služieb v EÚ, no už to môžem povedať, tento Európsky parlament naozaj potre- potrebuje presadiť e, kontrolu demokratických práv, tak ako je to v každej členskej krajine. Okrem toho by som snáď ešte apeloval na Európsku komisiu, aby sa e, ten spoločný, e, to spoločné rozhranie SUI ďalej presadzovalo a financovanie by mala poskytnúť práve komisia. Ďakujem. A teraz pán Jiménez Besedil na jednu minútu. Pani Jiménez. Pán predsedajúci, v tejto vážnej téme by sme nemali čakať na udalosti, aby sme konali, mali by sme im predísť, ale nerobíme to a bohužiaľ reagujeme na atentáty, ako napríklad zmarený v Detroite. A tieto atentáty nás nútia prijímať bezpečnostné opatrenia. Rozhodnutie o telesných skeneroch je zodpovednosť, ktorej sa nemôžeme vyhnúť Nemôžeme naďalej čakať, pretože teroristi tiež nečakajú. Preto Európska komisia nám musí čo najskôr zabezpečiť, že sa bude rešpektovať dôstojnosť a bezpečnosť ľudí a nebude sa ohrozovať ich zdravie. Musíme prijať rozhodnutia pre celé EÚ a tí, ktorí sa obávajú, že sa budú porušovať základné právo, tak im poviem, že neexistuje vyššie právo ako právo na život a že e, toto právo je nad všetkými a potrebujeme, e, máme tu potrebu, aby sme sa cítili skutočne bezpeční e, v našich krajinách. Ďakujem, pán López Aguilar, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Terorizmus je globálna hrozba a my musíme tomu vzdielanie čeliť a Lisabonská zmluva dáva tiež základy, aby sme mohli vytvoriť spoločnú európsku protiteroristickú politiku preto veľmi zdieľam názory španielského predsedníctva a naznačil by som niekoľko prvkov, ktoré by mali dať základy tejto spoločnej politiky a síce posilnenie informovanosti, aby sa zabránilo atentátom a odstránilo financovanie terorizmu, aplikovať všetky vedecké postupy a nové technológie v tomto boji, ale rešpektujúc tiež základné práva, slobody a ďalej spolupráca s tretími krajinami Afganistanom, Pakistanom a Africkým rohom. Ďalej diskusia, pokiaľ ide o leteckú bezpečnosť, potrebujeme dosiahnuť, aby telesné, telesné skenery boli kompatibilné s ľudským zdravím, so súkromným životom, ale aby nenarušovali aj eh, bežný tok eh, a fungovanie našich eh, letisk A potom e, ďalší inštitút vytvorenie kosy výboru, ktorý je dôležité. A potom posledný prvok, to transatlantické vzťahy a táto sieť, ktorej by sme mali a ňou by sme spoločne mali čeliť terorizmu. A teraz pán Gerenc, nech sa páči. Pán predsedajúci, jeden spôsobov, ako predísť terorizmu, sú informácie. Ale je potrebné, aby tieto informácie aj cirkulovali. A dochádza k tomu skutočne dnes. A vôbec tomu nie je tak E, americké spravodajské služby vary informujú európskych kolegov, minimálne pokiaľ ide o zmarený atentát na lete Amsterdam-Detroit, pochyby sú na mieste. Odliahnuť od tohto incidentu je možné si položiť otázku, že či systém výmeny údajov rešpektuje princíp reciprocity. Je potrebné, aby sa vytvoril kompetentný parlamentný kontrolný orgán, pretože Nikto od nás nemôže e, žiadať, aby sme podporovali presun osobných údajov našich obyvateľov, ak naproti tomu americké orgány nedávajú našim informačným službám dostatočné informácie. A to teda implikuje vytvorenie skutočnej kontrolnej parlamentnej skupiny alebo výboru v e, Európskom parlamente. Ďakujem. A teraz pán Bizoto, nech sa páči pani Bizoto, keď hovoríme o boji proti terorizmu, tak sa diskutuje len o spravodajských službách a technológii, ale mne sa vždy zdá, že sa tým zaoberáme nedostatočne, ako keby sme chceli riešiť chorobu a budeme sa zameriavať len na symptómy a nie na príčiny. Je už konečný čas, aby sme sa zaoberali aj tou skutočnou podstatou terorizmu a nielen tým, že budeme e, študovať vonkajšie črty. Tým, že sa budeme zaoberať jadrom problému, tak si musíme uvedomiť, že terorizmus je aj výrazom skutočnosti napríklad zo strany etnických skupín, ktoré sa nechcú integrovať, ale chcú takto fungovať v Európe. Chceme tu diskutovať o terorizme, potom ale parlament má odvahu politicky zahájiť diskusiu o stupni integrácie moslimov v Európe a o hodnotách, pravidlách a právach, či sa v Európe rešpektujú. Preto by EP mal konať takto otvorenie, ale zdá sa, že tu táto vôľa nie je. Preto e, vážení kolegovia zo všetkých politických skupinách, o akých iných témach by sme mali hovoriť? E, pani rečnička bola prerušená, pani Doc. Ďakujem, pán predseda. Ako zastupkyňa Severného Írska veľmi dobre viem, aký je dopad terorizmu na e, nevinných e, civilistov. Pri, e, v, u nás v Belfaste, keď ľudia mierumilovne nakupovali v nákupnom stredisku, zahynuli sú tu mnohé činy, ktoré sa diali v mene írskeho e, republikanizmu. Hovoríme tu o bezpečnostných zložkách a moje skúsenosti zo Severného Írska mi ukazujú, že môžete zastaviť e, mno, e, množstvo stratených životov. O tom nepochybujem. Treba podporiť naše bezpečnostné zložky takým zariadením, ktoré, mu, ktoré im pomôžu dosahovať tieto výsledky je tu dôležité zvažovať otázky ochrany údajov, ale verte mi, že terorizmus e, ničí životy a komunity. A dnes tu dokonca odzneli slova, že terorizmus je hystériou. Aký je to len nonsens niečo takéto povedať, keď e, ostrelovači e, vás oberú o život, je to naozaj realita, realita je to skutočnosť. Nie, nie je to niečo uh, zvláštne. Pán Koja, na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že všetci súhlasíme s tým, že je potrebné obraňovať osoby a dohliadať na bezpečnosť dopravných prostriedkov. Je tu legitímne znepokojenie, pokiaľ ide o skenery. Je potrebné, aby sa vyriešili a štúdie, ktoré realizuje komisia, ktoré bude čoskoro publikovať, by mohli osvetliť veľa vecí. Napríklad je potrebné, aby sme boli účinní a je potrebné vedieť, či je dobre alebo zlé používať tieto skenery pre zdravie a tiež, či porušujeme ľudskú dôstojnosť, ale sú tu aj iné obavy. E, hovorilo sa tiež, že by mohlo byť e, optatívne, že či sa tá osoba rozhodne, že OK, že buď prejde skenerom, alebo m, mm, sa podrobí osobnej prehliadke, ale niektorí žiadajú e, pravidlo žiadny skener, žiadny let. To znamená, že to použitie skeneru by bolo povinné. Ale my v parlamente máme potrebu, aby sme našli riešenia, ktoré posilnia bezpečnosť, ale bez ohrozenia ľudskej dôstojnosti. A teraz pani Grisbeck. Na boj proti terorizmu a to, čo je hrozba demokracie a myslím, že terorizmus je takouto hrozbou a tu máme konsenzus. A ak je potrebné trochu stratiť trochu slobody, tak mne sa zdá, že je to nadbytočné alebo prehnané vyjadrenie. Treba nájsť rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou, pretože sloboda vytvára demokráciu a inak by sme vlastne terori, by teroristi vehrali a my, sme, my by sme boli terorizovaní. Teraz skenery. Či nám umožňujú dosiahnuť skutočné bezpečnostné e, alebo podmienky bezpečnosti. Ja si kladiem túto otázku, či tu nie je zdravotné riziko, samozrejme ohrozenie súkromného života, súkromia osôb, teda základných práv a tiež používania týchto záznamov a snímkov. E, počkajme na štúdie Európskej komisie aby sme všetci spoločne e, v EÚ postupovali v tomto spoločnom priestore bezpečnosti, a slobody a spravodlivosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Po, vidím, že sú tu niektoré modré karty, ktoré zdvihli viacerí poslanci, ale budeme musieť vynichať catch the eye, pán Betan pokiaľ ide o použitie násilia a zastrašovania pri terorizme e, za politickými e, cieľmi, nemôže byť slučiteľné s tými, ktorí si vážia hodnoty mieru. Sinn Féin e, a IRA majú teraz pozície vo vláde v Severnom Írsku, ale predtým vraždili, aby sa dostali do volebných okrskov. E, tak ako môžeme rovnako hovoriť o komunizme v, e, v, v Rusku, e, či, Číňania stále majú túto hrozbu terorizmu tohoto typu. Nie je tu lepší príklad. Európska komisia, ktorú včera zvolil tento parlament, obsahuje tiež komunistov, bývalých aparatčikov, brutálnych komunistických režimov vo východnej Európe a ich súputníkov. Pán Barroso je bývalý maoista, Nemožno pochybovať o tom, že to je len povzbudením pre budúcich e, teroristov. Bezpečnosť našich e, spoločenstiev nie je nie môžeme o nej diskutovať alebo od nej upúšťať. E, musíme teda nielen kontrolovať prostredníctvom bezpečnostných kontrol, ale musíme využívať aj spravodajské služby a ich informácie. Je e, správne, že sa nezameriavame len na emotívnu stránku veci. Niektoré vlády už e, zahájili e, testovanie telesných skenerov na niektorých linkách ale musíme predísť tomu, aby v európskom priestore vznikli letiska alebo priestory s rôznym stupňom bezpečnosti. Musíme obhajovať práva osôb, ale bez demagógie. Pokiaľ ide o zdravotné otázke, potrebujeme najprv informácie o tom, či tieto zariadenia môžu ohrozovať zdravie a ktorá využívajú rengenové žiarenie, teda či ohrozuje, eh, ohrozujú zdravie Máme napríklad mobilné telefóny, máme televízne e, prístroje. To všetko je súčasťou nášho života. Musíme sa teda naučiť žiť s týmito obeťami a musíme občanom ukázať jasné opatrenia, ktoré môžeme využiť na ich ochranu. A našim cieľom ich je chrániť. A teraz... Drahé kolegyne, kolegovia, toto sú ľudia, ktorí dostanú slovo. Po jednej minúte zastavím a vypnem im mikrofón, pretože máme veľké časové meškanie. Takže takto pôjdu. Sada, Mr. Jakolino, Mr. Matulka, Mr. Lightfried, Mr. Ensik, Ms. Benova, Mr. Tanok, Mr. Ernst and Mr. Molzer. One minute each and that's it. Takže každý dostane jednu minútu a to je všetko. Ospravedlňujem sa všetkým. Pán Sazata na jednu minútu. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, vo svetle eh, dnešných diskusí to vyzerá tak, že používanie telesných skenerov spôsobuje veľa otázok. Otázka bezpečnosti cestujúcich je samozrejme na prvom mieste. Nesmieme však zabúdať na to, že princíp proporcionality eh, treba vždy uplatňovať. Používanie takýchto zariadení nechala mnohé otázky nezodpovedané. Napríklad, aký vplyv, je, eh, aký vplyv skeneruje na zdravie, akým spôsobom možno utajiť eh, obraz hm, tej kontrolovanej osoby. Nebolo by lepšie namiesto eh, namiesto investícií do týchto hm, drahých zariadení robiť iné bezpečnostné, bezpečnostné kroky. Nož a ešte jedna pripomienka. Ja som presvedčený o tom, že sme našli riešenie, nož a teraz sa snažíme nájsť problém toto to riešenie. Nož, ďakujem pekne, pán Jakolíno, na jednu minútu. Pán, pán predsedajúci, chcel som povedať nasledujúce. Je to najvážnejší problém, pretože sa týka práva osôb na ochranu osobných údajov a tieto práva treba dostatočne hájiť. Ak pred niekoľkými týždňami sme práve tu v parlamente schválili uznesenie o štokholmskom programe, tak je to preto, že sme chceli správne vyvážiť právo na osobnú slobodu s právom na bezpečnosť. Ak sa dnes zaoberáme tým, ako má EÚ riešiť tento spoločný problém, keďže členské štáty sa už vrhli vpred a ide o závažnú výzvu, teda o ochranu hraníc. A to by malo byť e, bezpečne zaistené, tak žiadam tak španielské predsedníctvo, ako aj komisára, aby to vzali. Bol prerušený rečník pán Matula. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som hneď na začiatku chcel niečo vyjasniť. V tejto debate ukazujeme eh, nie len to, že terorizmus je nebezpečný, ale ukazujeme aj, že je nevyhnutné byť krok pred teroristami. Diskusia o zavedení eh, telesných skenerov na všetkých eh, letiskách Európskej únie má však veľmi ďaleko siahle dôsledky. Toto opatrenie je veľmi rozporúplné, pretože napríklad púder alebo prehltnuté látky e, tieto skenery nemôžu detekovať. No a súčasne sa snažíme chrániť bezpečnosť a aj zdravie pasažierov. Nuž e, nemôžeme zaručiť e, právo na súkromnú sféru. Keď tieto skenery budú detálne zobrazovať a skenované osoby, musí byť určitá bezpečnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Pán Leichtfried, keď e, pri bezpečnosti letectva platí nejaký princíp, tak je to ten princíp, že európska kompetencia je vždy väčšia. Nejde predsa, aby členské krajiny robili, čo len chcú. Týka sa to predovšetkým týchto skénerov. Máme tu Eh, princíp one-stop security. Ten znamená, že buď budú európske eh, pravidlá pre telesné skenery alebo žiadne pravidlá a nebudú tieto skenery používané, pretože inak by si každý robil, čo chce. Nikto by nevedel, čo presne, ale každý by niečo robil. A druhá vec, ak takéto niečo má byť zavedené, tak treba hovoriť aj o tom, kto to zafinancuje, ako to zafinancuje, pretože či už ide o eh, skenery na tekutiny alebo iné majú vysoké náklady. E, náhodou som spravodajcom pre túto otázku, keď sa rozpohybuje vec v rade, treba principiálne povedať, že verejná bezpečnosť je e, vecou verejnou e, a tu je dôležité vyriešiť to financovanie. Ďakujem, pán predseda pozornosť komisie a rady by som e, chcel e, upriamiť na sekundárne e, dopady týchto skénerov keď, eh, chceme pravi, keď budú ľudia pravidelne vystavení týmto žiareniam, špeciálnym žiareniam, eh, tak treba hovoriť o, leka- eh, o zdravotných do- dopadoch. lekári vedia, že to nie je prípustné. Širšie publikum, verejnosť nepozná tieto nebezpečenstva a tieto skenery poskytujú trojdimenzionálny obraz tela, ale veľké nebezpečie je tu pre zdravie človeka s časom potom e, môžu vzniknúť e, genetické choroby a riziko v tejto súvislosti nepríjemnosti, ktoré, ktoré môžu vzniknúť e, pri pravidelnom použití týchto skenerov, neoprávne vznik. Pán predsedajúci, pani komisárka, pán minister, terorizmus nemá žiadne hodnoty a nemá ani nejaký hlbší zmysel jediným cieľom terorizmu je smrť

Posledné oznámenia o, technológiách rentgenového systému na britských letiskách zo strany Gordona Browna je naozaj odsúdenia Podľa mňa toto bolo ľuďom vnútené, tehotné ženy, deti a zoširoka sa to používa na zdravých, zdravých ľuďoch. Sú tu e, žiarenia, ktoré sú oveľa viac absorbované než iné typy a preto sú oveľa nebezpečnejšie, e, e, možno e, inak nebezpečné pre rôzne tkaniva a kožu. Dôležité je znížiť tú všeobecnú dávku, ktorá môže viesť k zmenám ako častý cestujúci a lekár som proti takýmto opatreniam a narušujú nielen súkromie, ale aj zdravie. Dúfam, že Európska únia takéto opatrenia celoeurópsky nezavedie a zakáže. Pani Ernst na jednu minútu a potom pani Rybázi. Takže pani Ernst, nech sa páči na jednu minútu. Ehm, Už dobre, telesné skenery sú úplne jasne, a to je absolútne nesporné, zásahom do súkromnej sféry, a to tiež veľmi závažný. A my si musíme klásť dve otázky. Prvou otázkou je skutočne, v ehm, akej miere je to proporcionálne a, a môže to pomôcť pri boji proti terorizmu? Zatiaľ na to nemáme jasné odpovede. No a preto podporujem to, čo povedala pani Malmström, a, a to tiež keď hovorila o hodnotení rôznych eh, nástrojov, ktoré máme k dispozícii a tie, musíme najskôr, tie musia byť najskôr predložené. No, po druhé, zdravotné rizika. A všetci, ktorí sedíme teraz v tejto miestnosti, každý týždeň by sme museli minimálne, ja dva razy týždenne sa tejto procedúre podrobiť. A ja by som teda rada vedela, ako, akom rozsahu to škodí môjmu, eh, môjmu zdraviu o tom nie sú tiež ešte žiadne štúdie a pokiaľ nebudú, ja sa nebudem potrebovať a týmto krokom. Ďakujem pekne. Teraz pani Rivasi na jednu minútu. Pani rivazi. ...650, pani Rivazi. Chcete sa ujať slova alebo nie? Takže nech sa páči, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som na, urobila prepojenie medzi skenerom zdravím a terorizmom. Keď sa pozeráme na výbor eh, pre bezpečnosť žiarenia, je tam Európska komisia, je tam Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu, sú tam aj agentúry eh, a tieto orgány, čo hovoria sú toho názoru, že tehotné ženy a deti by nemali um, chodiť cez telesné skanery, aj to v prípade, keď je tá, ich táto dávka veľmi nízka, ale aj nízka frekvencia uh, vystavovania sa takémuto žiareniu môže spôsobovať zdravotné rizika. Aké sú tie rizika? Však máme alternatívne technológie, aby sme dosiahli rovnaké ciele a je skutočne potrebné zdôvodniť telesné skenery vzhľadom na potrebné ciele. Rečnícka bola prerušená e, a teraz pán Valcer. Vážený pán predseda, nesmieme zabúdať na to, že medzinárodný terorizmus e, chybnými rozhodnutiami alebo chybnými informáciami e, amerických bezpečnostných služieb bol spôsobený. Či vždy tie opatrenia boli rozumné, na to sa nikto nepýtal. Napriek tomu, po každom pokusu o útok alebo útoku nasledovalo ďalšie, ďalšie obmedzenie, obmedzenie práv. Nož, každý občan, sledovaný občan je, čo sa stáva realitou a spochybňuje sa tu úloha eh, informačných služieb. Eh, ich schopnosti sú veľmi sporné. Eh, tá harmonizácia s individuálnymi právami je pochybné, či radikálni islamisti a či im pri ich činoch zabrania telesné skenery islamistickému teroru treba brániť, ale hm, rečing je prerušený. No. Teraz pán Rubalkava, nech sa páči, za španielske predsedníctvo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi stručne budem reagovať. Veľmi pozorne som si vypočul reakcie všetkých politických skupín, aj pánov a poslancov. Ja si myslím, že e, v celku e, to boli vyjadrenia, ktoré boli veľmi zaujímavé, za ktoré ja ďakujem. Rád by som zdôraznil že nie som vôbec zástancom toho, že by sa mali viesť diskusie o takejto komplexnej a citlivej téme, ako je boj proti terorizmu. Po atentátoch alebo po zmarených atentátoch je jasné, že musíme tieto atentáty zanalizovať, aby sme vedeli, čo zlyhalo v našich bezpečnostných systémoch, ale tiež je pravda, tak ako sa tu dnes povedalo, že politika boja proti terorizmu musí byť premyslená, umiernená, veľmi dobre preštudovaná a ktorá sa musí aplikovať proporčne, ak príjmeme opatrenia, ktoré podkopú naše princípy, tak pravdepodobne urobíme veľkú chybu. Preto opakujem, treba analyzovať napríklad to, čo sa stalo v Detroite, aby sme sa snažili zabrániť opakovaniu chyb, ale nesmieme konať impulzívne po každom atentáte, pretože to by nás pravdepodobne viedlo k opatreniam, ktoré by v niektorých prípadoch nemali jednoducho zmysel. Druhá téma. Európa má stratégiu v boji proti terorizmu. Máme dobrú stratégiu na boj proti terorizmu v Európskej únii. Je to stratégia, ktorá sa v posledných rokoch ukázala ako účinná a stačí len pozrieť na jednotlivé pôsobenia, policajných a bezpečnostných jednotiek v členských štátoch a môžeme skonštatovať, že toto pôsobenie vychádza práve z aplikácie tejto spoločnej stratégie, ktorú máme už niekoľko rokov. Máme koordinátora politiky boja proti terorizmu a jeho prejavy a vystúpenia sú zaujímavé. Posledné na pôde parlamentu eh, to bolo veľmi zaujímavé vystúpenie, podrobne si ho prečítajte a to ukazuje, do akého bodu máme stratégiu a túto stratégiu sa snažíme v poslednom čase konkretizovať a zamerať viacej na prevenciu. Viacej než v tých prvých rokoch sme sa viacej sústreďovali na prenasledovanie teroristov. Je jasné, že to, čo je najdôležitejšie v terorizme, je predísť e, atentátom a preto sústreďujeme naše spoločné úsilie na prevenciu a preto nás znepokojujú také témy ako radikalizácia. Ja som ju spomenul rovnako ako pani komisárka. Je potrebné tiež analyzovať všetky politiky, ktoré realizujeme vo všetkých týchto štátoch, aby sme tejto radikalizácii zabránili, ktorá je aj e, takou hybnou silou alebo začiatkom mnohých atentátov. Tiež je potrebná výmena informácií a tu sa viackrát naznačilo, aké dôležité je a e, nie postúpiť všetky informácie, ale informácie, ktoré sú relevantné pre toho, ktorý tieto informácie dostane. Nejde o to, aby sme sa boli zavalení informáciami, ide o to, aby sme mali také mechanizmy spracovania toku informácií, aby táto výmena informácií bola naozaj účinná. A v poslednej dobe tento systém vylepšujeme Máme stratégiu a jej spustenie nám umožní napríklad, že naše, naše systémy výmeny informácií budú fungovať lepšie a keď o tom hovorím, hovorím o Europole, o Eurojuste, hovorím o výbore KOSY, o ktorý ste tu spomenuli a tiež myslím teda na výmenu, na výmenu informácií a to učeným spôsobom. Tiež je pravda, že tá polemika telesných skanerov je teraz veľmi živá a ako som už na úvod povedal, aj komisárka a komisár to povedali, ide o tému, ktorej sa budeme musieť venovať. Ideálne by bolo, aby sme našli nejaké spoločné európske zdieľané stanovisko a riešenie a ak ho nenájdeme, tak každý členský štát samozrejme príde s vlastnou politikou a mohlo by sa stať, že niektoré členské štáty v, rámci svojho, svojej legislatívy prídu s vlastnou politikou, ale e, veľmi by nám pomohla spoločná európska politika, aby sme mali toto spoločné stanovisko je potrebné urobiť e, veľmi jasnú pokojnú diskusiu, ktorá by mala vychádzať z troch prvkov. Jednak účinnosť týchto skenerov, či sú alebo nie sú účinné a aké sú ich limity, či sa dajú použiť na to, na čo my ich potrebujeme, po druhé, či sú kompatibilné so základnými právami a individuálnymi slobodami a po tretie, ich kompatibilita e, s e, ľudským zdravím. To sú tri témy, ktoré musíme preštudovať. Ako náhle budeme mať k dispozícii správy, e, zadefinujeme spoločné stanovisko, ktoré je podľa mňa potrebné. To je všetko a ďakujem ešte raz za všetky vystúpenia v tomto parlamente a tieto vystúpenia považujem za veľmi užitočné pre prácu rady. Slovo má pán komisár Kalas. Um, pani Latford, ide o faktickú poznámku k pro, procedurálnym otázkam. Požiadala som, o, mala som priamu otázku na radu a chcela som odpoveď. Čo si myslia o článku 6 e, doložky o ľudských, práva, o ľudských právach v zmluve o Európskej únii? Ide o to, že Spojené kráľovstvo Bohužiaľ, rečnička bola prerušená pred, pred, e, predsedom. Nemáme na toto čas, hovorí pán predsedajúci. Sara, ospravedlňujem sa ti. Máte slovo, pán komisár. Vážený pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci, musím povedať, že a chcem vám poďakovať za vaše príspevky, ale musím povedať, že dnes tu nemáme taký návrh, že by sme zaviedli nové stroje. Sme len v procese starostlivého preskúmavania týchto nových technológií. A po apríli, po e, hĺbkovej správe, ktorá preverí všetky aspekty tejto novej technológie, sa k tomu vrátime. Ja sám mám určité e, pochybnosti, e, o, pokiaľ ide o efektívnosť a primeranosť týchto prístrojov, no, týchto nových technológií Nemali by sme ich ale hneď zamietnúť. Terorizmus sa rozvíja a my musíme používať všetky technologické výdobytky takisto, aby sme našich občanov bránili a našich cestujúcich a tak ďalej. Máme tu tieto technológie a spolu s mojimi kolegyňami v komisii navrhneme spoločný európsky prístup so všetkými potrebnými požiadavkami týkajúcimi sa všetkých technologických a právnych otázok, otázok ľudských práv, otázok súkromia a všetkých týchto aspektov a určite navrhneme nejakú spoločnú európsku cestu, prístup plnú konsenzu, pochopenia. E, európsky prístup je preferovaný a to chápu mnohé členské krajiny, to teda urobíme v najbližšej budúcnosti. Budeme pokračovať v týchto diskusiách a verte mi, nie je tu žiadna konšpirácia, že by sa okamžite zaviedli nové prístroje, keďže neexistuje žiadna technológia, ktorá by bola 100% neprestrelná, 100% bezpečná a práve oblasť e, leteckej dopravy je veľmi zložitá a vyžaduje si silnú medzinárodnú spoluprácu. Takže po tejto správe prídeme s konkrétnymi návrhmi a určite navrhneme spoločný prístup e, týkajúci sa požiadavok, štandardov, ak sa členské krajiny rozhodnú pre použitie týchto nových skrínovacích technológií. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Malmström. E, vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, poslanci. Toto je skutočne veľmi dôležitá e, diskusia, boj proti terorizmu je dôležitým nástrojom na boj proti terorizmu. No a v Európskej únii máme skutočne trpké skúsenosti s terorizmom nie len e, pre jednotlivcov, ale aj e, pre e, spoločnosť. Samozrejme, členské štáty majú operačnú zodpovednosť E, rovnako zodpovednosť za spravodajské služby, ale samozrejme ja som presvedčená o tom, že na európskej úrovni môžeme urobiť oveľa viace na to, aby sme koordinovali a využívali nástroje, ktoré máme. A preto e, ja chcem čo najskôr vypracovať analýzu politík, e, rámcov, ktoré, nástrojov, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme zistili, ako ich môžeme lepšie využívať a ešte inteligentnejšie. A ja súhlasím s istými poslancami, ktorí tvrdili, som presvedčený, že Europol, Eurojust a, a člen, orgány členských štátov môžu oveľa lepšie spolupracovať a koordinovať svoju činnosť. A určite sú na to nejaké opatrenia udalosti ako tá, to, čo sa stalo na lete do tej troj, tak je určitým výkričníkom, ktorý nám pripomína, že terorizmus je stále živou hrozbou. No a je to tlak na politikov, aby sme rýchlo konali a chránili našich občanov ale rovnako nesieme zodpovednosť za zabezpečenie, zásenie bezpečnosti, ale najskôr musíme vykonať analýzu, hodnotenie a diskutovať o tom, aby sme prijali e, proporcionálne a náležité opatrenia, tak ako povedal komisár Kalas. A ako povedala aj rada, tak to urobíme a rovnako treba zvažovať dodržiavanie, dodržiavanie základných práv. Nož, e, predložím vám detailnejšie návrhy po vypracovaní toho hodnotenia a budeme o tom ďalej s vami hovoriť. Takže ďakujem vám veľmi pekne za túto dôležitú a podnetnú diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, tým je táto rozprava ukončená. Už máte slovo, nech sa páči. Áno, a komisia sa teraz presadí. Už len jedna vec som prekvapená, pretože keď sa objavila uh, eh, KHDI, som sa hlásila. Myslela som, že sa to ešte len začína. Vy ste už mal hotový zoznam ľudí prihlásených do rozpravy, takže ja by som chcela len eh, aby sa objasnili pravidlá, eh, podľa ktorých sa hlásime do CatchDI, aby každý mohol vystúpiť, pretože vo chvíli, keď sa tam objavilo, že je CatchDI, ešte niektorí kolegovia hovorili a vy ste nám už povedali, že máte plný zoznam rečníkov, tak ja by som len chcela dať najevo svoje prekvapenie z toho, aby sme na budúce vedeli, že čo máme robiť, keď chceme vystúpiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže pokiaľ ide ten postup, je to veľmi jednoduché vo chvíli keď e, sa začína rozprava, tak akýkoľvek poslanec sa môže prihlásiť do e, Catch the Eye. To znamená, že keď e, príde až na konci rozpravy a hlási sa o slovo, tak už sa dá očakávať, že sa zapísalo pred ním mnoho ďalších poslancov a v tomto prípade sme mali 19 prihlásených poslancov do Catch the Eye a zvyčajne na to máme 5 minút času. Teraz tu som poskytol viac času, ale aj tak sme nemohli dôjsť až na koniec zoznamu ročníkov. Takže nezabúdajte, že hneď na začiatku rozpravy sa môžete začať hlásiť do Catch aj. Už od chvíli začne prebiehať celá rozpráva, nie až od chvíli, keď začne Catch aj.